v súvislosti s rozhodnutiami viacerých výborov spustiť medziinštitucionálne rokovania v zmysle článku 69c odsek 1 oznámené na pri otvorení schôdze v pondelok 28. mája som nedostal žiadne požiadavky na hlasovanie v snemovni od poslancov alebo politických skupín, ktoré by dosiahli minimálne stredný prach, ten stred požadovaný. Tým pádom tieto výbory môžu

59 parlamentu, ktorý stanovuje, že predbežná dohoda má, preceden, má teda príjm, pokiaľ ide o hlasovanie, a je predmetom jedno, jediného hlasovania, jedine, že by parlament na žiadosť politickej skupiny alebo istého počtu poslancov konkrétne minimálne na úrovni toho najnižšieho počtu, teda 5 by sa rozhodli pristúpiť k hlasovaniu o iných pozmeňujúcich návrhoch v súlade s odsekom 4. Tým pádom žiadosť skupiny ENF hlasovať aj o iných pozmeňujúcich návrhoch bola predmetom hlasovania a tento, táto požiadavka bola zamietnutá a tým pádom predsedajúci nechal platiť tú predbežnú dohodu tak, ako to predpokladá